súlade s etickým kódexom poslancov a v súlade s finančnými záujmami a konfliktom záujmov. Z 5. apríla som sa rozhodol nominovať pani poslankyňu Danotu Hibner, pani Delvo, pána Sajada Karima, pána poslanca Žana Maria Kavadu a pána poslanca Iržiho Maštálku ako poslancov konzultačného výboru vo veci správania poslancov a takisto poslankyňu Hautalu, pani Ferrara a pána Anemansa ako náhradníkov do konzultačného výboru.